Takže dobré eh, ráno, eh, kolegovia a kolegyne. Otváram dnešné eh, zasadnutie. Jedno oznamie, takže boli rozšírené materiály týkajúce sa piatich materiálov a v podstate idú tieto materiály ako